nebudú nejaké námietky k tomuto, tak e, toto sa potvrdzuje. Tiež e, sa žiada o zmenu textu, ktorý prijal parlament podľa e, článku 31 odsek 4 zasadacieho poriadku. Týmto príjmame túto zmenu, pokiaľ do 24 hodín niektorá polská skupina nepožiada o hlasovanie o tejto zmene. Text nájdete o, na internetovej stránke plenárneho zasadnutia v útorok podľa článku 70 eh, eh,